So you read yours and then. Right, ladies and gentlemen, dear colleagues, please be seated. We're already running late. Už znovu meškáme, takže kolegovia, usadte sa. Snažili sme sa počas obeda dohnať čo najviac času. Žiadam vás o porozumenie, že musíme naozaj e, veľmi striktne dodržiavať čas, keďže um, očakávame generálneho tajomníka NATO a ministra e, zahraničia e, Chorvátska. Čiže vítajte na tomto spoločnom zasadnutí e, s výborom pre rozvoj. Takže treba prijať protokol zo 6. novembra 2019. Ak nie sú pripomienky, tak je prijat e, tento protokol. E, Tomas Tobe, kolega z DV, chcem ho srdečne privítať, mm, potom spolu, e, spravodajcovia, pokiaľ ide o NDICE, e, rokovania, ktorá sa uskutočnili v Bruseli. Dokument bol rozdaný, je to slupcová tabulka. Takisto dovolte mi E, e, sektorálne rokovania 19. E, septembra, vrátane možnosti pozastaviť rokovania, ako aj rozhodnutia neuzatvárať žiadne legislatívne spisy do takéhoto času. NDIC a iba tri rozhodnutia o týchto spisoch je naplánované na najbližšie dni, takže ešte než dám slovo sporu s pravodajcom, tak Tomas, máš slovo. Ďakujem, David, som rád, že postupne e, robíme pokrok, pokiaľ ide o e, samotný obsah tohto návrhu. Chcem sa poďakovať spoluspravodajcom, ako aj fínskemu predsedníctvu rady za vynikajúcu prácu, ktorá bola doteraz urobená. Okrem toho e, budeme musieť rozhodnúť, aký pokrok o kľúčových otázkach e, sa môže uskutočniť ešte e, pred finálnymi usmerneniami Európskej rady o VFR. Zahrnutie susedskej politiky, celkové finančné alokácie a Eh, rozdelenie financií, ako eh, to eh, podporilo COP na horizontálnej úrovni a ako to podporili naši spoluspravodajcovia, tak by sa rokovania mali začať čo najrychlejšie na základe predlženia z nad rámec 2020. To by uľahčilo nátlak e, uzavrieť dohodu e, za každú cenu a iba ak by to bolo potrebné, e, by nám to umožnilo pracovať na finálnom nástroji, ktorý by bol vhodný a pevný pre výmenu medzinárodných informácií a zatiaľ by rešpektoval hodnoty Európskej únie. Nástroj, ktorý by zohľadňoval parlamentný input a parlamentné skúmanie, takže ešte bez ďalších odkladov by som chcel dať eh, meno spoluspravodajcom eh, za tento spis. Filip, ďakujem, začneme NDICI. Eh, kto by sa chcel vyjadriť? Dobre, budú sa musieť jednoducho prihlásiť k slovu. Nemáme žiadnych dopredu nahlásených rečníkov. Michal Gara, Marina Arena. E, takže keďže ja som nebol e, e, prítomný, na e, e, zasadnutie Ukrajine. Chcem sa poďakovať. E, mali sme veľmi dobré prípravné zasadnutie, kde boli definované spoločné stanoviska so spoluspravodajcami, ako aj so spravodajcami z BAČ a FAM. Takže môj návrh je pokračovať týmto konštruktívnym spôsobom pri riešení tohto, tejto zložitej témy a to sa týka aj budúcich koordinácií s IPI3, teraz so spravodajcami tými, ktorí sa a zrejme tiež e, vyjadria k slovu, ak sú prítomní. No a s ďalším trialogom budeme pokračovať 20. februára. Ďakujem ešte niekto. Maria? Ďakujem. Ďakujem. Ja si myslím, že to je naozaj dôležitý nástroj, pretože regrupuje všetky finančné nástroje zahraničnej politiky. Sú tam isté princípy, ktoré boli schválené Európskym parlamentom. Takže Európsky parlament má silnú pozíciu v rámci tejto diskusie a je veľmi dôležité, aby sme zostali jednotní v rámci tohto zložitého rokovania medzi komisiou a radou. Naozaj sme mali prvý trialog, kde sme sa zhodli na spôsob, na modalitách práce. Je tam skupina, ktorá pripravuje technické rozhodnutia a ja sa chcem poďakovať všetkým, E, radcom zo všetkých skupín, ale rovnako aj sekretariátu za odvedenú prácu. Myslím si, že je to veľmi komplikovaná vec. Vyžaduje si veľa času. E, ďakujem vám za túto prácu. Vďaka tejto technickej práci máme možnosť e, ísť do trialógu trochu tak naľahšie a teda môžeme sa baviť najmä o politických dohodách a rozhodnutiach. V súčasnosti sme boli konfrontovaní s tromi takými, povedala by som, menšími problémami, ale tie treba ešte vyriešiť. Prvý sa týka úlohy miestných samozpráv. My z hľadiska parlamentu sme za to, aby tieto miestne samozprávy dostali nástroje, pokiaľ ide o financovanie zahraničnej politiky. Ale toto nezdieľa rada a preto je dôležité, aby sme stáli za týmto návrhom ďalej e, priblížiť sa e, občanom, byť viditeľnejší, aby aj nástroje Európskej únie boli viditeľnejšie občanov. Ďalší bod, ktorý spôsoboval ťažkosti, boli, bolo presadenie európskych politík v oblasti rýchlej reakcie, e, ako to navrhla komisia. Parlame, pre parlament je dôležité, aby sme sa nevenovali týmto rýchlym odpovediam, pretože tam potom nie sú program, keď je rýchla odpoveď, nie je programácia. A úloha parlamentu práve pri programovaní je veľmi dobrá. Čím viac rapid response, e, tým menej možností pre parlament. A posledná vec sa týka programu, ktorý by súvisel s AKT, Afrika, Karibik, Pacifik. E, teda to je geografický prístup, kde sa E, vlastne zdôrazňuje africký kontinent. Post Kotonu sa zaklada na spolupráci AKT v boji proti spoločným výzvam a my to chceme e, takisto presadiť aj v tejto politickej skupine AKT. Aj tu na je to veľmi silná pozícia Európskeho parlamentu. Takže toto sú tri body, o ktorých teraz diskutujeme, ale teda momentálne je to prerušené. Keď nedosiahneme dohodu, nebudeme mať nič a preto je potrebné, aby sme pracovali vo viacerých technických skupinách e, trialógu. Ďakujem. You, ďakujem, pán Michal Gáler, ďakujem, Maria Arena. Kto by sa chcel vyjadriť teraz? pán Ráza. A áno, viem, len a vy ste v DV. Samozrejme, len sa snažím e, to zistiť, lebo o 5 minút musíme ukončiť toto zasadnutie. 1, 2, 3. Takže nech sa páči. Takže ako spolu spoluspravodajkyňa e, tohto dôležitého nástroja chcem pokračovať o otvorených otázkach aký rámec e, e, máme názor o väčšine e, článkov v tomto dokumente, ale potom je tu definícia e, sekundárnych zdrojov Rady a parlamentu politických usmernení ako pracovné skupiny alebo mm, pozície na úrovni výborov. E, e, dohodlo sa, že táto otázka ostane otvorená pre potenciálne uzavretie, až budeme diskutovať o mm, celkovom, celkovej podobe nástroja. Potom dohody o voľnom obchode. V článku o všeobecných princípoch Rada vyžiadala doplnenie asociačných dohôd a dohôd o voľnom obchode a e, multilaterálnych, e, e, teda dohodách o multilaterálnych a bilaterálnych partnerstiev, ktoré Európska únia podporí. Naše prvé čítanie neobsahuje odkaz na dohody o voľnom obchode. V týme sme mali diskusie o tom, ako sa k tomuto postaviť, no a v neposlednom rade iniciatívy, ktoré vedie Európska únia, mandát, ktorý iniciovala rada, Eh, navrhuje vypustenie pod odsek pod odsekom 15 e, diskusia o prioritách, ktorá má e, zareagovať na e, nové iniciatívy, ktoré vedie Únia alebo medzinárodné. Parlament by chcel tento odkaz nechať v texte, ale diskusia bude v rámci government, keďže komisia toto navrhuje pre využitie tzv. vankúša, ktorý je obrovská dodatočná rezerva na flexibilné použitie použitie. Ďakujem. Ďakujem. Pani González a potom pani Demerhov. Ďakujem, pán predseda. Napriek tomu, že rozumiem, e, že fáza trialógu, v ktorom sme teraz ešte stále nemáme konkrétne výsledky, tak by som sa chcela obrátiť na správodajcov aj tieňových správodajcov, aby neopustili cestu, po ktorej kráčali doteraz, kde sa treba venovať spolupráci a prechodu. Myslím predovšetkým na všetky tie výsledky, ktoré sa týkajú spolupráce s krajinami s priemerným e, e, hospodárstvom. E, teraz tieto pokroky sú veľmi dôležité. Tieto krajiny sa nazývajú stupň, odstupňované, ale teraz riziku, je tu riziko, že vlastne e, touto dohodou e, s Afrikou stratíme iné oblasti sveta, myslím tým na Latinskú Ameriku. Ja si myslím, že spolupráca s Latinskou Amerikou musí pokračovať a musíme byť a naďalej byť tým, čím sme teda prvou e, spolupracujúcou krajinou. Ďakujem, ďakujem vám všetkým. Thank you, Ms. Gon- Ďakujem pani González. Pani Demerov. Bez mikrofónu. Rečnička zrejme nemá zapnutý mikrofón. Ah, okay. Um, Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj e, rokovaciemu týmu parlamentu aj sekretariátu za pravidelné aktualizované informácie. Budem stručná, my ako GUE sme za e, efektívne, e, transparentné trans, sme za transparentnú e, externú politiku, ale máme tu zásadnú kritiku, e, ako už bolo uvedené pri NDICI, že financie z rozvojovej pomoci e, môžu byť využité aj pre vojenské vojenskú prípravu a takéto e, e, financie sa využívajú na e, odvrátenie migrácie v Afrike. No a táto kritika naďalej platí. V tejto oblasti by sme sa nemali vydávať týmito krokmi, o ktorých sme už rozhodli v Európskom parlamente. Chcem len požiadať väčšia transparentnosť sa nevytvára zložením viacerých nástrojov, skôr e, budeme mať v rozvojovej politike netransparentné postupy, to tvrdia aj viaceré mimovládne organizácie a my sa k tejto kritike pripájame. Ďakujem pani kolegyňa, sú ešte nejaké ďalšie e, prihlášky do diskusie? Zdá sa, že nie. K tým prechádzame k bodu číslo 15. Dám e, slovo spolu e, e, spravodajcom e, E, pokiaľ ide o nariadenie IPA 3, spoluspravodajcovia sú Želena Zovko a Tonino Picula. E, Želena Zovko, nech sa páči. 12. decembra sme mali e, úvodné diskusie s fínskym predsedníctvom pod vedením komisára Varhaliho, ktoré budú rozhodovať o podobe predvstupovej pomoci. Ešte stále musíme premostiť rozdielnosti v názoroch, tomto spisu v mene rokovacieho týmu EPP. Pán Picula a ja sme e, vytýčili priority e, e, do spoločnej európskej budúcnosti. Primerané financovanie musí byť spojené s dopadom a s, posilnenou politickou kondicionalitou aj e, s čiastočným alebo úplným pozastavením financovania. Chceme zlepšiť e, viditeľnosť e, európskeho financovania, takže iba tak môžeme E, nadviazať na prácu, ktorú sme urobili v rozvojových krajinách. E, technická práca medzi e, troma inštitúciami o texte IPA 3 prebieha a dátum tretieho kola rokovania bude závisieť od pokroku urobeného na dvoch správach. No a teraz by som postupila slovo pánovi Piculovi. Ďakujem pekne, Tonino, nech sa páči. Áno, kolegovia, mali sme konštruktívne rokovania na úrovni triológu s fínskym predsedníctvom Okrem teda tých priorít zo strany parlamentu, ako povedala pani Zovko, sme trvali aj na kľúčových otázkach, ktoré sa týkajú interinstitucionálnej polohy, povahy, predovšetkým pokiaľ ide o predvstupové e, rokovania. Pokiaľ ide o odstránenie tých negociačných boxov, ktoré e, by mohli umožniť rokovanie o celom legislatívnom texte. Bohužiaľ, tieto prizvania horizontálnej povahy uvalené radou so, robia určité kompromisy nemožnými. Takže takisto sme zopakovali, že mandát Európskeho parlamentu v prípade delegovaných aktov, ktorý počíta s tým, že delegované akty by mali byť využívané tak pri aktualizácii anexov, ako aj nariadení a pri, pri práve strategických volieb. Ako povedal pán predseda, počas rokovaní sme apelovali na komisiu, aby sa začala pripravovať na MVV eh, kontingentný plán, pretože tu je veľké riziko, že nové nariadenia nebudú do 1. januára roku 2021 v platnosti. Ďakujem pekne, Tonino. Pripomienky z vašej strany, nech sa páči. Tomas, niečo chcete povedať ešte? Ďakujem pekne všetkým kolegom a možno najbližších debriefingov nám poviete niečo viac. Good idea. Um, this closes the co-rapporteurs update. To je veľmi dobrý nápad, takže týmto končíme tento bod. A želám kolegom pekný zvyšok.